je vyhlásenie podpredsedu komisie vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Pani Mogherini, máte slovo. Thank you. Uh... Ďakujem, pán predsedajúci. Ja Začnem eh, odkazom na článok 36 a tam sa hovorí, že vysoká predstaviteľka EÚ bude eh, pravidelne konzultovať eh, parlament o hlavných aspektoch spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky aj o, o tom, ako sa táto politika má rozvíjať. Takže treba zabezpečiť, aby sa zohľadnili názory Európskeho parlamentu. Za posledný rok e, sme si, sa nám podarilo toto e, e, úspešne robiť pravidelné konzultácie a vypočutia, aktualizácie informácií, aké sú dôsledky našich politík, ale v záujme jasnosti a transparentnosti chcem povedať, že nie je moc priateľné, že 5 eh, eh, rozpráv eh, v, tomto, v tejto miestnosti takýmto spôsobom, to nie je výrazom respektu pre vašu prácu ani moju prácu. Tento rok bol pre zahraničnú politiku veľmi náročný. Ide šlo najmä o situáciu v Sýrii, potom útoky v Paríži, E, tam sme vlastne popríklad aktivovali článok 42.7, keď sme sa naposledy stretli v, tomto, v tejto e, zasadacej miestnosti. A e, je tu celý rád nástrojov zahraničnej politiky, ktoré sme začali používať, či už šlo utečenské tábory a ďalšie oblasti a ďalšie mesiace budú rovnako e, náročné. E, samozrejme, e, je tu aj situácia v Spojených štátoch, ktorá je predzvesťou určitého prechodu, ale skutočne nebudeme mať žiadne prázdniny a nečinnosť môže veci E, ešte len zhoršiť. Takže v tejto rozprave budeme a hovoríme o prioritách e, zahraničnej politiky, o globálnej e, stratégii Európskej únie a chcem povedať, že skutočne netreba organizovať dve rozpravy, ktoré sa týkajú veľmi podobných tém. Myslím si, že na budúce by sme sa takémuto mrhaniu času mali vyhnúť ale k prioritám. E, koniec občianskej vojny na Blízkom východe a v Severnej Amerike, Afrike, to je jedno z našich priorít a mm, ide o rôzne fronty, mm, hranice medzi Sýrokom, Iriou, Jemenom, Líbiou a e, každá z týchto, každý z týchto frontov má svoju vlastnú históriu a aj vývoj. Potrebujeme ale riešenie, ktoré e, vychádza z národného e, zmierenia. Al-Qaida, ISIS a podobne, to sa môže riešiť len e, ruku v ruke s týmto politickým procesom. Už vidíme niekto, niekoľko prvých krehkých výsledkov. Treba teda zastaviť podporu pre vojnovú aktivitu a hľadať možnosti zmierenia v Sýrii e, sa dnes deje niečo, čo sa pred niekoľkými mesiacmi zdalo nemožné. E, prímer je humanitárna pomoc e, už dosiahla mnoho postihnutých oblastí, hoci to ešte stále nie je dostatočné. Ehm, my sme v neustálom kontakte so znepriateľnými stranami na nastolenie rozhovorov. V Ženeve ehm, sme sa stretli s tými znepetelnými stranami a, a takisto aj v rámci stretnutia G7 včera. Ehm, takže skutočne ten mierový proces je naliehavý a zároveň potrebujeme a aj trpezlivosť, vďaka ktorej sme sa dostali až sem. Tie rokovania nebudú jednoduché, ale určite sa tá e, vytrvalosť vyplatí. V Tripolise sa e, podarilo po mesiacoch ťažkej práce e, nastoliť konsenzus, ale to je len začiatok. Všetci aktéry musia umožniť mierové odovzdanie moci. My sme za nás pripravení a e, samozrejme e, ochotní spolupracovať s predsedníctvom rady v tejto otázke. Ja chcem povedať jednoznačne, ako to hovorím vždy. Čokoľvek urobíme, musíme to urobiť s Libíčanmi, ak nás požiadajú o podporu, musíme im ich poskytnúť v oblasti humanitárnej e, pomoci, súdnictva, manažmentu ale hm, ten zvyšok je v ich rukách. Stabilita, prosperita a poražka ISIS a národná jednota. Riešenie konfliktu v Líbii je len politické a v rámci Líbie my e, máme za úlahu túto krajinu podporovať. A k eh, regionu ako takému Jemen v nadchádzajúcich mesiacoch, to bude hlavne Sýria a Líbia, ale Nemôžeme zatvárať oči pred inými krízami a konflikt v Jemene spôsobil humanitárnu tragédiu masového rozmeru. 80 obyvateľov potrebuje humanitárnu pomoc. Nestabilita vytvára podhubie pre teroristické skupiny a takisto aj v rôznych regiónoch vrátania Afrického rohu na východe Stredomoria. My teda e, spolupracujeme na e, nastolení e, prímeria. E, takže my e, podporujeme, poskytujeme podporu pri príprave rokovaní a snažíme sa skutočne ovplyvňovať svojou činnosťou čo najväčšie spektrum. Potom konflikt Izrael a Palestíny. Tam skutočne hrozí v blízkej dobe ďalšia eskalácia, nedarí sa teda m, mm, nastoliť mierový e, proces. My e, pracujeme na správe s odporúčaniami, ako vyriešiť túto slepú uličku. Jednoducho nemôžeme sedieť so založenými rukami. Niekedy síce sa nevyjadrujeme úplne nahlas, ale vždy e, pracujeme ďalej. Verejnosť e, samozrejme e, potom tomu nevždy verejnú, e, venuje pozornosť, ale našu prácu Naša práca pokračuje. Sýria, Jemen a celkovo mm, mm, Blízky východ treba budovať partnerstvo s kľúčovými aktérmi e, a na základe toho e, bojovať proti terorizmu v tom regióne, Európe aj na svete. E, ak, budeme, ak sa nám podarí riešiť aj tie e, teritória, kde momentálne neexistuje funkčná vláda, tak e, budeme takto môcť účinne bojovať proti e, vzniku ďalších teroristických iniciatív. Sever Afriky, Sahel, juho-východná Ázia, západný Balkán. To sú všetko tie regióny, ktoré sú dôležité. Otázka utečencov a migrácie to asi neustane aj keď sa v Sýrii nastolí mier. Už sme o tom hovorili aj v tejto miestnosti. Um, ten tok uh, sa nezastavia. Vojny samozrejme situáciu môžu ešte zhoršiť, destabilizovať krajiny, vytvárať uh, podmienky pre uh, obchodníky alebo pašerákov, ktorí prevádzajú utečencov do Európy. A včera e, napríklad e, plavidla e, v Stredozemnom mori opäť zachránili stovky životov utečencov, ktorí sa snažili dostať do Európy. Takže máme tu tie dve priority, o ktorých sme hovorili. Tie sa môžu riešiť len na multilaterálnej báze Čo je to multilateralizum a multilaterálna diplomácia? Možno to neznie tak naliehavo, keď si to povieme takto jednoducho, ale znamená to, že môžeme dospieť k dohode a že sme dospeli k dohode k Iránu, že sme schopní dosahovať kompromisy. Toto je jednoducho európsky spôsob, ako dosahujeme ciele zahraničnej politiky a v nadchádzajúcich mesiacoch toho budeme potrebovať ešte e, viac e, medzinárodná komunita e, takisto zaujala jednoznačný postoj k nukleárnym testom Severnej Koreji. Je to otázka nukleárnej bezpečnosti, o tom sa rokovalo aj v Washingtone a aj prezident Obama o tom hovoril v Hirošime pri svojej návšteve. Tá diskusia prebieha pozitívne, je v európskom záujme posilniť spoluprácu na medzinárodnej úrovni v oblasti bezpečnosti nešírenia e, e, nukleárnych zbraní a odzbrojovania. Potom e, medzinárodná spolupráca v rámci tej multilaterálnej politiky a naše vzťahy s Ruskom. Hovorila som o Iráne, Izraeli, Palestíne, Líbii a čiastočne o Sýrii a e, samozrejme e, Rusko e, ukázalo určitý záujem na spolupráci s Európskou úniou. Pred niekoľkými týždňami naši ministri povedali, že nastolíme spoluprácu s Ruskom, ak na tom budeme mať záujem. Pred niekoľkými dňami sa konalo stretnutie Rady NATO-Rusko po mnohých rokoch, niekoľkých rokoch, čo sa nekonalo. Toto ešte neznamená, že sa naše e, kontakty e, s Ruskom úplne normalizujú, ale e, ako už sa povedalo, nevrátime sa, k, nevrátime sa k bežnej činnosti a k bežnej spoluprácu s Ruskom, kým Rusko samotné nezačne rešpektovať všetky medzinárodné e, pravidlá. Takže ide tu o selektívne zapájanie sa do určitých e, činností, e, spoločných činností, vzťahy s východným, krajinami východného partnerstva a podpora pre občianskú spoločnosť v Rusku. Ja som tejto rade ministrov zahraničných vecí predsedala pred mesiacom a chcem vám povedať, že všetky členské krajiny sú teraz na rovnakej strane pokiaľ ide o Rusko a pokiaľ ide o iné témy. Potrebujeme túto jednotnosť a ešte viac na to, aby sme tieto ťažké časy zvládli. Pokiaľ ide o všetky otázky, ktoré som dnes spomenula, si myslím, že zdieľame rovnaké záujmy, európske záujmy. Naše vlády začínajú chápať, že túto chápať, ale občania to už vedia dávno. Vieme, že buď budeme mať buď spoločnú zahraničnú politiku Európskej únie, alebo nebudeme mať žiadnu zahraničnú politiku vôbec pretože buď spolu, pretože iba spoločne máme nástroje a váhu, ktorú potrebujeme v dnešnom svete. To je najlepšia odpoveď pre našich občanov. Počítam s vašou podporou tu v parlamente na to, aby sme kreovali túto spoločnú zahraničnú politiku e, v najbližšej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Mogherini. Teraz chcem slovo pán Brok. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia a kolegyne, ďakujem veľmi pekne za vaše slova. V viacerých bodoch súhlasím s vami, ale chcel by som po teroristických útokoch v Bruseli jasne povedať, že musíme posilnene hovoriť o novej definícii bezpečnostnej politiky. Už to nie je ten klasický model z minulosti. Máme islamský štát, ktorý bojuje v Sýrii a v Iraku, bojuje teroristické a hospodársky v Severnej Afrike, pokiaľ ide turistické oblasti, aby ochoromil hospodárstvo a aby z tých nezamestnaných mladých ľudí mal nových rekrútov a robí teroristickú vojnu. To je jednotný koncept a ja si myslím, že táto jednotnosť tej odpovede na túto situáciu, vyváženosť vnútornej zahraničnej politike, keď hovoríme o africkej politike, o zahraničnej a rozvojovej politike, myslím, že toto treba zasadiť do širšej dimenzie pretože aj kvôli tým výzvam, ktoré tu máme, to treba vnímať inak ako v minulosti. A k tomu patrí predovšetkým aj posilnenie našeho susedstva a spolupráce na základe pieru, mieru, ktorý ste správnym spôsobom oslovili. Týka sa to Sýrie a Iraku, ale aj mier, ktorý potrebujeme v Ukrajine. Takže Znamená to, že v všetkých týchto prípadoch musíme jasne povedať, že sme na strane tých, ktorí chcú vytvoriť mierovú situáciu a že e, chceme urobiť, využiť náš vplyv, aby sme to dosiahli, aby sme vyriešili aj problémy, ktoré súvisia s migráciou, pretože to vidíme, že to je takisto súčasť tohto celkového e, termínu bezpečnosti, ktorý si musíme uvedomiť kolegovia a kolegyne, musím takisto povedať, že pokiaľ ide o rozhodujúcu otázku prímeria v Sýrii, sme uvideli, že Rusi a Američania to najprv urobili sami. A to ma priváža k úvohe, či pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, ktorá vlastne vychádza z Európskej únie a 60 že pokiaľ ide o túto soft power, aby sme boli úspešní v tejto oblasti, budeme úspešní iba vtedy, keď si uvedomíme, že jednoducho pri soft power ide aj hard power. Musíme byť ambicioznejší v rámci zmluvy Lisabonskej, musíme nájsť silnejšiu spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku, na to, aby sme vytvorili potrebné synergické účinky, na to, aby sme takýmto spôsobom aj tu sa presadili silnejšie a neplitvali peniaze. A posledná pripomienka, predtým, než vyprší môj čas, Pane Mogherini, hovorili ste o otázke multilaterálnej diplomácie, s tým súhlasím, ale myslím si, že musíme sa zamyslieť vážne nad tým, akú úlohu zohráva Európa v multiporálnom svete. to myslím, že máme našu vlastnú definíciu, ktorú sme si ešte stále nevytvorili. Ďakujem. Pán Fleckenstein, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, Vážený pán Brok, váš čas ešte nevypršal. Chvála Bohu, e, pretože chcem sa poďakovať za to, čo ste povedali. Kto dobre počúval, videl, ako sa vlastne naše bezpečnostné prostredie zmenilo. Okrem tých regionálnych konfliktov v susedstve vlastne vidíme, že musíme konfrontovať hrozbám, ktoré sa nelimitujú iba na niektoré regióny, pretože hrozba cez teror a kyberkriminalitu zmazali hranice medzi vnútornou a zahraničnou bezpečnosťou. Myslím, že ak Európska únia v oblastiach plánovania a zbrojenia a ak by členské štáty v tejto oblasti spolupracovali, tak by sme sa vyhli nejakému zdvojnásobňovaniu, ktoré je drahé a to si vyžaduje určitú koordináciu na európskej úrovni a posilnenie aj agentúry pre obranu. Spoločná obranná politika neznamená automaticky, že potrebujeme väčšie zbrojenie, ale vyžaduje si to inteligentnejšie vyzbrojenie našej armády. Ak Európska únia v oblastiach konsolidácie mieru, prevencie konfliktov, krízového manažmentu chce byť vážny autonómny globálny partner a aktér, tak musíme mať spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Táto musí existovať, pretože bezpečnostná politika a diplomácia idú ruka v ruke iba vtedy, ak obe fungujú úspešne, tak môžeme spoločne takýmto spôsobom presadiť naše záujmy. Ďakujem. Pán Van Orden. Uh, uh, Vážený pán predseda, pár poznámok, pokiaľ je spoločnú bezpečnostnú obranu politiku. Chcem povedať, že EKR pripisuje veľkú uh, váhu práve NATO a toto je jeden z našich kľúčových princípov fungovania. Európska únia však si predstavuje, že ako keby znášala svetové problémy a minimalizuje úsilie ostatných. Pokiaľ ide o vojenskú oblasti, Európska únia nemá žiadne špecifické požiadavky ani kapacity, ktoré by sa líšili od tých, ktoré má NATO. Takže nepotrebujeme, aby Európska únia bola vojensky zaangažovaná a nemôžeme si predstaviť, že spoločná bezpečnostná politika by istým spôsobom posilnila NATO. Môže doplňať NATO, cez civilné kapacity, ale nepotrebujeme európske vojenské štruktúry a rozhodujúce procesy, v ktorých by nebolo zaangažované neboli zaangažované Spojené štáty americké, z ktorých by vlastne vznikol Európska únia ako aktér celosvetový. Je to vlastne ničenie NATO, práve keď NATO potrebuje novú vitalitu a nové uh, novú dynamiku, aby mohlo čeliť novým hrozbám. A chcem povedať aj prečo tomu tak je, pretože iba 4 Európske únie spolupracujú s, v boji proti ISISu s Spojenými štátmi americkými, keď ISIS sa preukazuje ako bezprostredná hrozba pre európsku bezpečnosť a náš blahobyt. Napriek, namiesto toho európsky kontinent investuje do nových bezpečnostných kapacít a uprednostňuje vojenskú zaangažovanosť európskych jednotiek a vynechávame z toho e Spojené štáty americké. Ďakujem veľmi pekne. Pán Radoš. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pani komisárka, kolegovia a kolegyne, vysoká predstaviteľka, v mene ALDE by som sa chcel poďakovať za vaše slova Istotne by svet vyzeral ešte horšie, bol by v horšom stave, ak by sme nemali spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku, ale máme tu dva problémy. Prvý problém je, že zahraničná politika nie je dostatočne spoločná. Máme zhruba 190 miliónov nákladov na túto politiku a iba 5 miliard sa využíva na spoločné investície, 7 miliard na spoločné misie, čo vlastne znamená, že 6,3 spoločných nákladov môže byť nasadených spoločne. A to je vlastne veľká slabina spoločnej bezpečnostnej politiky. Okrem toho, spoločná bezpečnostná a obranná politika nemá dostatočné právomoc na to, aby reagovala na krízy. Žiadna inštitúcia by neakceptovala, aby Európska únia intervenovala tam, ak to nezodpovedá záujmom Európskej únie. To znamená, že pre vás, pani vysoká predstaviteľka, nám zostáva iba dúfať, aby vojna na Blízkom východe a jednotlivé krízy eh, v oblasti Sahelu a v Afrike nevie neviedli k oslabeniu našej spoločnej bezpečnostnej politiky, ale aj k jej posilneniu. Ďakujem pekne, pani Lözing má slovo. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o otázku spravodlivosti, pokiaľ ide o obranu medzi jednotlivými regiónmi aj v rámci spoločnosti je kľúčovou otázkou, pokiaľ ide o bezpečnosť. A to sa týka aj politiky susedstva Európskej únie. V roku 2004, vtedy sme ešte chceli vytvoriť kruh priateľov a vytvoril sa kruh ohňa hodnotenie v rámci tejto dnešnej diskusie, to je trochu nespráv, nesprávne riešenie. Ak to nefunguje, tak potom chceme väčšie zbrojenie. A nehovoríme tu o dopadoch agresívnej eh, hospodárskej politiky zahraničnej zo strany Európskej únie a vedie to strašným obchodným bilanciám krajín, ktoré susedia s Európskou úniou, stúpajúce exporty zbraní, do týchto regiónov, síce o tom hovoríme, ale, okrem, ale nebráni sa tu podnikom zbroj, zbrojárským, aby sme im zabránili v ich aktivitách. Okrem, namiesto toho presadzujeme stále naďalej vlastné záujmy a stále nás tu najviac ruší demokracia, ako napríklad tá v Holandsku, alebo nás rušia pravidla VETA, aby sme mohli postupovať ešte rýchlejšie s vojenskými ambíciami na úkor ľudských práv. A takýmto spôsobom sa potom zhoršuje e, to, čo chceme riešiť. A situácia je stále viac napätá a špirála sa stále točí dokola a zhoršuje sa situácia. Ale ako keby to nestačilo teraz, potrebujeme aj civilné peniaze využívať na to, aby sme ich uplatňovali v vojens- na vojenské účely. Ďakujem pekne, pani Valero. Ďakujem pekne. Máme tu viaceré oblasti, kde my zelení máme konkrétne priority a preto by som teraz niektoré z nich spomenula. Máme tu ambíciu vyhybať sa vojenským konfliktom, za týmto účelom chceme uplatiť nielen reformu bezpečnostného sektora a diplomácie, ale myslím si, že musíme brať do úvahy aj také problémy a fenomény, ako je chudoba, neférové finančné postupy. Takže klíma a rozvojové rozvojová pomoc sú dôležité, ak chceme dosiahnuť mierový svet, ale myslím, že sa musíme sústrediť predovšetkým na bezpečnosť ľudí. A tu by som chcela apelovať na to, aby členské štáty takisto mali možnosť zúčastniť sa na rozmiestnení mierových zložiek. A bohužiaľ tomu tak momentálne nie je. Musíme byť ako Európska únia garantom dodržiavania ľudských práv a myslím si, že v tomto duchu dohoda s Tureckom neplní tieto naše ambície, rovnako ako ani vojenský, vojenský zásah zložiek z krajín európskych štátov. Musíme sa zasadzovať o odzbrojovanie, ale pokiaľ ide o predaj zbraní do tretich krajín, to musí byť obozretné, pretože tu máme novú bezpečnostnú situáciu, v ktorej sa nachádzame a ten, kto je dnes našim priateľom, môže byť zadra našim nepriateľom. Musíme bojovať proti teroru a terorizmu tak, že nebudeme vytvárať ďalšie ďalších teroristov a terorizmus a musíme sa vyhnúť radikalizácii, to je najlepšia cesta. Európa musí byť lepšie chránená a nemôžeme mať militarizovanú Európu. Ďakujem pekne. E, vítam tu skutočnosť, e, to, že sme tu zastúpení dnes e, večer, je to dôležité aj pre našich e, voličov, keď diskutujeme o tejto dôležitej téme. Väčšina občanov EU si neuvedomuje rozmery, do akých je EU zodpovedná v sfere politiky bezpečnosti a zahraničnej politiky. Dôležité je informovať verejnosť Pred nami e, sú e, e, zastupiteľe, ktorí formulujú zahraničnú politiku EÚ, záujmy EÚ. Nejde o záujmy 28 členských štátov, ale ich vlastné. Samozrejme je tu podpora ESVČ, Európskej obrannej agentúry, ak chcete, Európskeho ministerstva obrany. Vysoká predstaviteľka formuluje spoločnú bezpečnostnú e, e, politiku EÚ. A e, treba tu spomenúť britské referendum v júni. Minulý týždeň sme tu mali referendum v Holandsku, tam demokraticky Holandsko odmietla asociačnú dohodu s Ukrajinou. Ja apelujem na občanov Veľkej Británie, aby odmietli európsky projekt v júni. Ďakujem. Ďakujem, pán Borgecio. Pani predstaviteľka, vy nám vždy veľmi eh, rúžovo popisujete situáciu, ale tá je úplne iná Zahraničná politika, bezpečnosť, e, tam je e, situácia veľmi e, vážna. Máme tu rekrutovanie bojovníkov do Sýrie. Pred nami je veľmi veľa víziev Bolo by treba bojovať proti extrémistickým eh, eh, hnutiam, proti teroristom. Nemali eh, sme sa snažiť bojovať proti Asadovi, pretože možno podporuje Putina. Vy sa nejako nevyjadrujete ani k dodávkam zbraní bolo by dobré e, kontrolovať e, hranice EÚ, keď to nedokáže EÚ, musia to robiť e, členské štáty. Treba bojovať proti terorizmu nielen už v tej zrealizovanej, vypuknutej podobe. Pán Epitideos. Ďakujem pekne, pán predseda. 15 rokov e, takmer EÚ e hovorí o potrebe spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a obrannej politiky. Nezávisle od toho, koľko hodín o tomto diskutujeme, nebudeme tu však mať spoločnú politiku e, v tejto oblasti, pretože keď EÚ e bola len ekonomickou úniou, e, dalo sa hýbať vpred, ale keď sa EÚ rozhodla stať sa politickou úniou, Rozličné záujmy členských štátov začali byť v rozpore so záujmami ich e, susedov a to sa ukázalo aj prednedávnom. Máme tu toto tsunami utečencov a nelegálnych migrantov a dôsledok toho mnoho e, krajín len e, jednoducho zatvorilo svoje hranice a prestalo rešpektovať Čenenskú dohodu vo svojom vlastnom záujme. Veľká Británia hrozí s Brexitom, lebo je to v jej záujme. Takže to, čo tu máme, je, že členský štát po členskom štáte jeden za druhým reagujú vo svojom vlastnom záujme. Ďakujem, pán Preda. Ďakujem pekne. A pán predseda, je smutné, že Nemôžem diskutovať e, o tejto téme spolu s správou tak ako to navrhla moja politická skupina. Žiaľ, nezískali sme podporu ostatných e, politických skupín. Je to veľmi dôležitá téma. Teroristické útoky, vrátanie tých nedávnych Bruseli nás vedú k tomu, že si kladieme otázku, či naša zahraničná bezpečnostná politika je naozaj dobre nastavená. Je tu potom aj hranica medzi vonkajšou a vnútornou hrozbou, ako to spomenul kolega. Preto musíme e, žiadať riešenie problému v Sýrii a v Líbii a chceme aj, aby sa posilnila spolupráca medzi našou, e, našimi policajnými zložkami. Žiadame o centralizáciu politiky, kontrol na hraniciach a takisto zdieľanie informácií pretože tieto dva aspekty, interný a externý, sú navzájom úzko prepojené v e, oblasti terorizmu. Pán Boštináru, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj pani vysokej predstaviteľke. Keď sme diskutovali o kontexte Treba povedať, že od roku 2014 e, veci sa značne e, zmenili. E, to sa týka aj našej možnosti plánovať dopredu, predvídať. V prvom rade potrebujeme vysokú mieru spolupráce pri ochrane, pri zabezpečovaní našich hraníc. To si vyžaduje príspevky väčšieho počtu členských štátov. Nemôžeme diskut- e, rozlišovať pritom medzi e, členmi Schengenu a nečlenmi. E, je tu vysoká rozba terorizmu a preto treba definovať inštitucionálny rámec pre spoluprácu pri zdieľaní poznatkov spravodajských služieb a aj v oblasti aktivít v boji proti terorizmu by potrebujeme ad hoc riešenia a definície. A potom treba aj e, e, riešiť e, situáciu v oblasti mina. Iba to nám pomôže zabezpečiť väčšiu mieru stability. Treba zabraňovať eskalácii, bojovať proti terorizmu krajiny eh, nášho, južného susedstva sú konfrontované z eh, eh, násilia. Treba sa v, v tejto súvislosti naozaj zamknúť a spolupracovať pani Fotiga, pani vysoká predstaviteľka. Nutnou podmienkou pre účinnú realizáciu oboch politík je spoločné vnímanie víziev a hrozieb. Takéto spoločné predvídanie hrozieb e, tu bolo kedysi vo vzťahu k východu, k Rusku. Potom e, sa pozrieme na španielské referendum a musím povedať, že jazyk, ktorý používate, keď popisujete e, aktuálne výzvy, prešiel veľkou zmenou od posledných konzultácií. Váš popis je veľmi rusocentrický. Ani Raz ste v tomto kontexte nespomenuli Ukrajinu. Musíme zanalizovať dôvod hrozby, e, ktorej čelíme a takisto aj e, prečo holandská spoločnosť vyjadrila svoju, e, svoju, svoje rozhodnutie tak, ako vyjadrila. Pán Butikofer, Ďakujem e, pekne. Občania očakávajú, že EÚ e, prevezme svoju politickú zodpovednosť. Pokiaľ tak neurobi, alebo to urobi príliš e, málo, tým podrieme našu vlastnú legitimitu. Avšak pri hodnotení našej bezpečno-politickej úlohy musíme byť realistickí a v rámci e, multilaterálnej, e, multilaterálneho obrazu to musíme správne definovať. Tu e, pod, počiarkujem to, čo povedal fan Orden kriticky predo mnou. A nepotrebujeme to len multilaterálnu diplomáciu, ale musíme cieľene aj E, posilňovať multilaterálne inštitúcie, ak nechceme, aby táto základná e, myšlienka e, medzinárodnej vlády práva bola nahradená novou filozofiou polarizácie, ktorú zastupujú iné mocnosti. Stručne chcem spomenúť tri aspekty, ktoré mi ležia na srdci v rámci tejto novej multilaterálnej politiky. Poprvé konštatujem, že barcelonský proces vychádzal zo spoločnej stredomorskej politiky ešte. Momentálne však stredomorie e, vnímame ako um, niečo iné. Musíme tu znova premyslieť tento koncept. A potom potrebujeme strategické partnerstvo, obzvlášť s krajinami južne od Sahary a po tretie som toho názoru, že by sme našu e, kooperáciu s krajinami ASEANu mali posilniť. Dúfam e, takisto aj, že to bude jasnejšie stanovisko ešte pred letom. E, pán rečník bol prerušený. Slovo dostáva pán Arno. Európska únia má svoju obranú politiku. Možno, že je to prekvapenie pre teda mnohých z Spojeného kráľovstva Európska únia má aj po politiku a politiku obrany. Transparentnosť, na ktorú som poukazoval, ako jedna z vecí, ktorá tu bola povedaná minulý rok, napríklad minulý rok komisia hovorila, že tu musí byť vytvorená Európska armáda a tu sa povedalo, že to sa nemôže vytvoriť na to, aby sa to okamžite použilo. V septembri Angela Merkel povedala Davidovi Cameronovi, že nedostane alebo nedosiahne žiadne reformy vo vzťahoch so Spojeným kráľovstvom, kým kým neprestane byť proti európskej armáde a, a Cameron o tom hovorí veľmi málo. Možno, že ustúpil, možno, že to vzdal a možno, že sú tu nejaké iné názory niečo, čo sme už mali a čo sme nechceli, ale nikto nemá e, v úmysle vzdať sa obrany ako výmenou za túto, túto vec. Európsky akčný plán na obrany v, júni. v júni. Teda konečným cieľom je Európska armáda. E, my, keby sa vytvorila takáto armáda, podľa mňa by sme neboli spokojní a hlasovali by sme 23. júna na, za odchod z Európy. Ďakujem, ďalší rečník. 24 und 21 des EU-Vertrages sind die Ziele bezpečnostnej politiky, predovšetkým posilňovanie demokracie, právny štát a ľudské práva. Takže týmto princípmi myslí podpísala EÚ dohoda s Tureckom. A tí, ktorí ale sa cítia, cítia v mene ľudských eh, práv, eh, vlastne Práve tí boli nespokojní z toho, že vlastne niekto úplne iný sa bude starať o vonkajšiu hranicu a chrániť EÚ. Avšak e, Erdogan nie je tá správna osoba, pretože naozaj potláča ľudské práva a Turecko sa stáva viac a viac islamským, alebo islamiza- presadzuje islamizáciu a vo svojej vlastnej krajine možno vedie to k občianskej vojne a na mieste odpovede e, musí, aby nás nechránil niekto iný, musíme si my chrániť sami našu Európu. Gracias. Señor Corvin Mike. Ďakujem teraz pán Korvin Mike. Ďakujem pekne, aby som sa chcel e, pripojiť k poslednému rečníkovi, pretože väčšina impérií vykonáva svoju ohrannú politiku prostredníctvom armád. A my armádu nemáme, my to robíme takým spôsobom, že si kupujeme politikov, či už politikov v, Pol- v Turecku, alebo na Ukrajine, alebo v Polsku a podobne. E, takáto politika priniesla svoje výsledky v poslednom referende v Holandsku. Okrem toho tu máme ešte ďalšiu hrozbu a tu chcem povedať jednu vec. V tejto chvíli Celé grupy, skupiny teroristov vo svete rozmýšľajú o tom, ako, e, za, ako urobiť nový útok, pretože nič nepodporuje e, radikalizáciu, e, kým Ke, ako, ako vyjadrená slabosť. A práve si myslím, že je to pani Mogheriniová, ktorá vlastne preukazuje svoju slabosť. A preto si myslím, že Európska únia by mala byť zru, zrušená. E, teraz pani Kalniete. Pán e, Pani podpredsednička, vítam e, tie kroky z ušej spolupráci medzi EÚ a NATO, ako napríklad lepšiu spoluprácu Frontexu a NATO v Egejskom mori. A užšia spolupráca z NATO v boji proti um, hybridných, hybridných boj proti hybridným hrozbám. Tak je dôležitý tento dokument tak v oblasti úzkej spolupráce s NATO, ako aj e, ďalších 21 akčných e, bodov. A my sa ideme tešiť na prijatie ďalších legislatívnych a politických e, opatrení. Ďakujem pekne. et bonsoir mes chers collègues. Prvnež dám slovo pánovi Ovitovi. Chcela by som len pripomenúť, že máme veľmi veľké oneskorenie, takže nie je možné, aby sme prijali viacero modrých kariet, pretože máme veľmi veľké oneskorenie dnes večer, aby sme tu neboli do rána. Takže teraz má slovo pán Howitt. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. V ešte pred eh, je dôležité eh, eh, posilňovať Európu aj posilňovať Brit- musíme mať jasný odkaz pre referendum, že Británia je silnejšia, keď je v Európskej únii. Britsko, Británia takisto aj bola negociátorom dohody z, jadrovej dohody s, Ila, s Iránom. Európska zahraničná politika má E, vtedy má, Európs- má Británia právo veta, ale keď by Británia odišla z EÚ, to by musela znášať oveľa viac medzinárodné záťaže. Aj moja krajina podľa by Euro, Europolu bola menej bezpečná a to by určite by ovplyvnilo aj celý medzinárodný poriadok. E, americký a čínsky premiér, indický e, premiér, Austrália, Nový Zéland, Irland všetci premiéry hovoria, že je lepšie, keby Británia zostala v EÚ, ako aj kancelárka Merkelová povedala, že iba Putin by sa tešil, keby Británia vystúpila. Už e, od napoleonských vojen cez prvú svetovú vojnu až e, po Ernesta Bevena, ktorý posilnil vzťahy medzi Amerikou a Európou počas druhej svetovej vojny Británii sa stále podarilo alebo darilo zabezpečovať eh, mier. Eh, neverím, ja verím tomu, ktorý hovorí, že Európska únia je najväčším príkladom vybudovania mieru a ja by som, ja budem hlasovať eh, v referende a za, za, za zotrvanie Británie v EÚ. Ďakujem, teraz má slovo pán Jurek na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V poslednej dobe je, sme v Európskej únii svetkom útokov do jednotlivých členských štátoch. Naozaj v niektorých posledných rokoch bolo ľahšie e, zautočiť na Maďarsko, než e, E, vyšetriť, e, ako došlo k e, umrtiu našich predstaviteľov v letadle, ktoré havarovalo v Smolensku. Za dva, posledné dva roky sme s vami spolupracovali a za ten čas Európsky parlament pod bol pro, prijal rezolúciu proti, e, proti Polsku, ale zatiaľ sa nič neuredialo odvtedy a vlastne nič nerobí už ani pani Mogherinová voči Polsku, nič nepočujeme v tejto otázke. Isté e, je zaujímavejšie starať sa o ostatné e, problémy vo svete, starať sa o Líbiu a Jemen a podobne, namiesto toho, aby sa, ste sa starali o pomoc európskym krajinám, ktoré majú svoje vlastné problémy. Ďakujem pekne teraz pani Morva aj na jednu minútu minútu. Ďakujem pekne pani Mogheriniová. Ja by som chcela požiadať o fakty, aká je vlastne tá právna situácia vo vzťahu k tým, ktorí e, sa pripájajú k e, ktorí odídu z Európy a stanú sa členmi islamského štátu a potom sa naspäť do Európ, Európy. E, koľko je takýchto osôb? Vieme, koľko, poznáme, poznáme tieto osoby, alebo musíme čakať, kým tieto osoby už spôsobia nejaký útok alebo niekoho e, zabijú? Je, zatiaľ nie je to žiadny trestný čin, e, nie je to Možno toto byť považované za e, zločin, za, za trestný čin, ak niekto sa v zahraničí pripojí k teroristickej organizácii? nemal by byť už e, aj tak byť trestne stíhaný, respektíve e, zatvorený. Už ste sa venovali s takýmito myšlienkami, lebo to, že si myslíme, že to, tá situácia dnešná nie je celkom v poriadku. Pani Mogherini, pre všetkým by som vám chcel poďakovať za váš kontinuálny dialog s našim parlamentom. Spoločne e, žijeme, keď budeme stáť vedľa seba ako Európania, ak budeme chcieť niečo dosiahnuť, ako napríklad dohoda s Iránom a spoločný postup e, voči Ukrajine a podobne. To je, sú dôležité. Teraz by som ale chcel viac vašej angažovanosti aj v Sýrii, aby som chcel, pretože keď to všetko krachuje alebo zl- zlyhá, tak nás Európa sa to dotkne oveľa viac než Američanov alebo niektorých iných častí sveta. Takže my, keď Európska únia budeme môcť e, rokovať e, s vojensky dostatočnou sílou, tak budeme môcť um, v, ne, budeme musieť môcť byť aj nezávislí od takých ľudí, ako napríklad je Erdogan. A a budeme, musíme postupovať priamo proti IS a al a myslím si, že tá nová stratégia, ktorú ste predstavila, bude e, obsahovať aj novú e, stratégiu pre ochranu Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pán Pášku na jednu minútu Spoločná zahraničná bezpečnostná politika e, jednoznačne je len nástrojom riešenia kríz, než by to bolo skutočnou spoločnou obrannou politikou, e, pretože táto politika obrana je jasne e, daná do rúk NATO podľa článku 427 a 222. Dnes, keď sa spýtam európskych občanov, že E, rečnička prerušuje pána e, rečníka, aby hovoril pomalšie, ale keď pôjdem hovoriť pomalšie, poviete mi, že som vyčerpala svoj čas. Už, e, pokiaľ ide o tej v, dôsledku, dôsledku gerilových vojen, tak tá bezpečnostná politika vlastne akoby je v tieni a keby sa nám aj podarilo dosiahnuť viac v rámci našej vnútornej bezpečnosti, keď sa pozrieme na to, koľko tu máme agentúra rôznych stratégií, je stále priestor na zlepšenie osobitne medzi národnými orgánmi a európskymi agentúrami a aj medzi dôležitými jednotlivými e, orgánmi v rámci národ, národných orgánov. Mm, keby keby po parížských a bruselských útokoch e, boli nasadení aj policajti, aj vojaci, ale obidvem týmto zložkám velia iní nadriadení a iné e, veliteľstva. Takže je treba integrovať predovšetkým tú e, našu vnútornú bezpečnosť. Musíme napojiť našu bezpečnostné a vojenské zložky, tak aby sme mali integrovanú bezpečnosť E, tak ale nakoniec ste hovorili e, dve minúty. Teraz pán Milan Mon na jednu minútu. Prosím o mikrofón. Ďakujem za vašu prezentáciu, pani Mogherini. Bezpečnosť e, v našich vzťahoch s Libiou, s Sýriou a ostatnými krajinami toto sú hrozby na našich hraniciach, ktoré ukazujú, že vonkaž, spoločná vonkajšia politika nie je už len nejakou možnosťou, ale nevyhnutnosťou. E, s, v spojení alebo spoločne sme silnejší a ak vonkajšia politika má e, potrebné vojenské nástroje, tak musí to byť politická vôľa ich použiť. Susedné krajiny musia zohrávať zásadnú úlohu vo vonkajších vzťahoch, ale Európska únia musí v globálnom svete prijať svoju úlohu. Je tu vzájomná prepojenosť. A na záver, pani Mogherini, dúfam, že dokument, ktorý prezentujete, e, teda politiku stratégie v oblasti obrany, že bude obsahovať e, kapitolu o nevyhnutnosti pres, prehlbiť túto, tento aspekt bezpečnosti pán Kán. Rozhodnutie Európskej únie je skončiť so sankciami ohľadom Mianmarska bolo správne. Situácia v Mianmarsku e, v súvislosti s kresťanmi a moslimami sa nezlepšila a teraz tu vidíme, že e, toto by sa dalo porovnať s genocídou. Minulý rok ste tu povedali, že tu nie je skutočná hranica medzi vonkajšou šími a vnútornými udalostiami, čiže mm, nemôže tu byť hranica medzi našimi vonkajšími a vnútornými krokmi. E, ešte stále si myslím, že ľudia, ktorí spôsobili tie strašné útoky v Paríži a v Bruseli, boli radikalizovaní, pretože je tu taká priepasť medzi nami a nimi. My musíme uh, um, poraziť túto ideológiu, ale preto musíme sa podeliť o naše kroky a ukázať, demonstrovať naše hodnoty. A situácia v Mianmarsku sa musí dostať naspäť do programu inak musíme byť pripravení na znovu zavedenie tvrdých sankcií a teda s tým spojenej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Danžan, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Pani vysoká predstaviteľka, e, máte veľmi ťažkú úlohu a my e, vám neuľahčujeme vašu prácu týmito nekonečnými schôdzami Ehm, hovoriť o takejto vážnej téme za taký krátky čas je naozaj smiešne. Globálna stratégia, ktorá sa vypracuje, je nevyhnutná, samozrejme, ale nechcem, aby sme strácali zo zretela inú prioritu a síce implementáciu už existujúcej stratégie Európska únia je <clears throat> v vašim službám, ale naše stratégie, naše stratégie nie sú efektívne. Každá politika má už svoju stratégiu, ale nie je efektívna. Francúzsko strátilo ďalšieho 19-ročného vojaka v Mali. Traja boli zranení. Máme stratégiu pre Sahel už 5 rokov, e, veľmi inteligentnú. Je tu bezpečnosť, rozvoj. Ešte sme ďaleko od jej úplnej efektívnosti a vďaka globálnej stratégii áno, pre globálnu stratégiu, ale výsledky tu musia byť e, flexibilita a priority. Ďakujem. <clears throat> Ďakujem, pán Asis. Minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Um, pani komisárka, Európska únia môže znovu obnoviť svoj vplyv vo svete, ak sa jej podarí obnoviť svoju silu, rozvíjať a chrániť. Potrebujeme globálnu regionálnu e, bezpečnosť, ale to znamená, že sa musíme potýkať s novými výzvami. Integrácia e, Libie a ostatných krajín E, krajiny Sahelu a Afrického rohu. Toto všetko si vyžaduje, aby Európska únia sa e, aby znášala svoju zodpovednosť a nie naopak. Európska únia je najlepšie schopná zabezpečiť to, aby naša politika bola prepojená s humanitárnou pomocou a rozvojom. Musí to byť rovnováha medzi okamžitými krokmi a preventívnou prácou v spolupráci s ostatnými regionálnymi medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Arabská liga a Africká únia. Ďakujem. Hovorili ste veľmi rýchlo, hovorí pani predsednička. Pán Kukan, minúta. Ďakujem pekne. Ďakujem vysokej predstaviteľke za jej uh, úvod. Teraz viac ako kedykoľvek eh, predtým eh, tu musí byť silné prepojenie medzi zahraničnou a vnútornou bezpečnosťou. Žiaľ, Európa sa dostala do tejto situácie v veľmi krehkom rozpoložení. Musíme ubezpečiť našich občanov, že sme schopní urobiť CSDP na CFT mm, funkčnými. Ak eh, chceme, aby fungovali, musí tu byť lepšia e, vnútorná spolupráca v rámci EÚ. Potrebujeme posilniť našu politiku tam, kde je to najdôležitejšie v otázkach ako napríklad bezpečnosť, v oblasti ako napríklad susedstvo, e, juh, východ a naši úzky partnery na Balkáne. Vidíme, že konflikty, krízy a nové e, hrozby zrastajú, musíme im čeliť a musíme správne nastaviť priority e, z našich vonkajších politík. Tu je potrebné, aby to dávalo zmysel, aby to bolo logické <clears throat> pomáhať našim východným partnerom, ale nemali by sme byť viacej závislí na ruskom plyne. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím tu pána Lajnena, takže slovo má pán McAllister na minútu. Vážená pani predsednička, ma, počuli sme to od vysokej predstaviteľky aj z diskusie, aké sú výzvy pred EÚ, aké sú um, veľké a ako je potrebné ošetriť túto oblasť vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. A toto je nevyhnutnosť a to už povedali aj predrečníci. Chcem poukázať na to, že väčšina občanov v Európskej únii je na našej strane a mnohé názory ukazujú na to, že je tu jednota, alebo teda väčšina preto, aby tu bola takáto prepojenosť. Naša nová stratégia, ktorá bola predstavená, by mala čeliť týmto mnohorakým hrozbám, mala by mať nevyhnutné nástroje a inštitúcie a ja vám želám v tejto práci srdečne teda veľa úspechov. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Máme tu tri žiadosti o slovo. Slovo má pani Virkunen na minútu. Pani predsedníčka, kontext bezpečnosti Európskej únie sa stáva čoraz nestabilnejší. Bezpečnosť vnútorná a vonkajšia idú ruka v ruke. Nárast extrémizmu, terorizmu, radikalizácie, migračná kríza, toto všetko znamená, že Európska únia musí konať spoločne preto, aby zaručila bezpečnosť a výmenu informácií hrozby tradičné vojenské nezmizly, eh, mm, spoza našich hraníc. Agresívny postoj Ruska k Ukrajine je toho dôkazom. Pokiaľ ide o európske krajiny, NATO je vojenským riešením. Európska únia by nemala budovať nejakú konkurenčnú organizáciu s NATO a európske krajiny musia posilniť svoju spoluprácu a posilniť spoluprácu s NATO. Určite je oprávnené, aby Európa sa viacej ujela svojej zodpovednosti brániť alebo obrany Európy. Ďakujem ďalší rečník, pani predsedníčka, pani Mogherini. Princíp zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky je solidarita na strane EÚ voči svojim členom, ale z pohľadu Grécka počas týchto krokov Takisto sú tu správy ze Skopie. Napísal som vám 19. marca. Bol to list, ktorom vyzývam konať proti Skopie, pretože v marci e, národné orgány e, vystúpili voči utečencom, ktorí boli na gréckom území, použili slzotvorných plyn a nič sa nestalo minulú nedelu. Znovu to zopakovali, zautočili na utečencov, Mnohí sú zranení, eh, streleli po nich eh, slepé náboje, takže kam to až zájde? Keď by ste odpovedali na tú otázku, ktorá bola prioritná, možno, že 8. apríla by ste už boli reagovali a toto by sa zastavilo. Ďalší rečník. Pani podpredsedníčka, vážená pani Mogherini, chcem vám poďakovať za túto príležitosť obnoviť e, intenzívny dialog s Európskym parlamentom zo štyroch z vašich aktivít. Všetci poslanci sú vám za to vďační dôležité stanoviská, ktoré sa týkajú diania na medzinárodnej scéne, ma privadajú k trom otázkam. Prvá sa týka čoraz silnejšieho prepojenia medzi našou vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou potreba e, kontrolovať migračné toky. Po druhé, naše špecifické vzťahy s Tureckom, e, kde sa zmiešava regionálna stabilita a proces rozširovania a ochrany vonkajších hraníc. A po tretie, Ukrajina. Videli sme, ako to referendum, ktoré sa zorganizovalo v Holandsku k téme, ktorá je európska, malo medzinárodné dôsledky. Je našou úlohou nás všetkých vysvetliť dôsledky z pohľadu medzinárodnej politike eh, našim vere- na úrovni verejnej mienky. Teraz sa vrátime k vám a pani Mogherini, máte možnosť reagovať. Ďakujem pekne. V prvom rade dovolte mi E, skontrolovať. Práve to teda kontrolujem s mojimi kolegami. Možno tu odpoveď dostanete dnes alebo zajtra ráno. Chcem zdôrazniť to, čo už mnohí z vás spomínali v tejto prvej rozprave, ktorú máme dnes večer o prepojení medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou. Dnes sa hovorilo o dvoch aspektoch vnútornej stránky našej politiky, o ktorej Eh, ku ktorej teda existuje aj externý prístup, eh, reakcia na migračnú krízu a boj proti terorizmu v svetle nedávnych útokov v Bruseli. Tieto dve aspekty našej politiky majú vnútorný a vonkajší uhol a my sme v posledných mesiacoch vytvorili hlavne v komisii, ale aj v rade eh, taký integrovaný prístup v odpovediach na vnútorné a vonkajšie otázky o niekoľko hodín, možno teda dúfam, že to bude ešte menej, budeme mať pripravené reakcie v globálnej stratégii, pretože tam sa vynárajú práve tie nové politiky na prekonanie medzier, ktorými sa teraz potýkame vo využívaní vnútorných vonkajších nástrojov. A dovolte mi znovu zdôrazniť tú skutočnosť, že aj na parlamentnej úrovni musíme vyvíjať nové spôsoby myslenia a riešenia vecí. My sme tí, ktorí riešia interné otázky, pokryť terorizmu a migráciu a aj externé um, otázky na dvoch separátnych úrovniach. A možno by sme sa mohli na to pozrieť inovatívne, ako riešiť tú istú tému z rozličných úlov. Toto je pridaná hodnota Európskej únie. Máme toľko rozličných nástrojov, vnútorných aj vonkajších, mekých či tvrdých, komplexný prístup, ale nie, niekedy proste tento komplexný prístup e, nemáme. Čiže odzneli tu mnohé otázky, ktoré sa týkajú aj iných rozpráv, ktoré tu simultáne mu Definícia našej úlohy v tomto svete, pán Brok hovorí, že je to multipolárne. Ja neviem, či to je naozaj multipolárne, možno, že tu máme práve nedostatok tej polarity. Žijeme v meniacom sa prostredí, ale toto je strategická diskusia, ktorú budeme mať o nejaký čas. Uh, Otázka, ktorú spomínal pán Danžan, je kľúčová. Ako implementovať e, stratégiu, ktorú vytvárame? A tu znovu by som chcela sa k tomuto vrátiť, k našej diskusii o globálnej stratégii, pretože implementácia je kľúčový prvok našej stratégie. Nie je to koniec, výsledok, e, len dôsledok, ale je to integrovaná časť našej stratégie. Ďalšia téma sú tu mnohé ďalšie politiky, priority kľúčové oblasti, v ktorých, eh, ktorým som sa dnes večer nevenovala, pretože eh, to nie sú prvá priorita energetická bezpečnosť, to bolo spomenuté pred chvíľočkou. Naše vzťahy s ASEANom eh, predošli, rečník to spomínal. A bola som v Japonsku na G8 a v Džakarte, kde sme mali výborné stretnutie s ASEANom a rozhodli sme sa, ako napredovať v našich vzťahoch, e, ktoré sú strategické a práca so Sahelom. To je kľúčové pre našu bezpečnosť, kľúčové pre našu, naše zvládnutie migračných tokov a kľúčové pre hospodársky rozvoj a globálne témy ako také. Ale opäť snažím sa sústrediť na prebiehajúce a momentálne priority, pretože toto je cieľom tejto diskusie. Dovolte mi povedať eh, pár slov na záver k téme, ktorú ste mnohí komentovali. Európska únia a jej pridaná alebo nepridaná hodnota k zahraničnej a bezpečnostnej politike. Dovolte mi povedať veľmi jasne, že ja tu vidím rastúce povedomie medzi našimi občanmi a aj v našich členských krajinách e, e, v tom smere, že nie len tie najväčšie členské krajiny sú svetovými e, hráčmi. Máme tu dve, dva druhy krajín, malé a tie, ktoré si neuvedomili, že sú malé, takáto je realita vyplývajúca z našej histórie. To je e, rozmer našej bezpečnostnej zrenčnej politike. Nič tieto krajiny nemôžu urobiť lepšie same, ako to môžu dosiahnuť spoločne. Myslím si, že ideme správnym smerom. Počula som veľa o tomto spôsobe myslenia, o spojen, úlohe Spojeného kráľovstva v bezpečnostnej zahraničnej politike a dovolte mi uh, hovoriť o jednom príklade, ktorú spomínal, ktorý spomínal pán Havid. Pred dvomi mesiacmi sme tu mali konferenciu o Sýrii, kde Európska únia ako taká spolu s členskými krajinami poskytla dve tretiny alebo ošetrila dve tretiny agenty, Bolo to veľmi úspešná konferencia, ale môj príklad ide ešte ďalej. Spojené kráľovstvo pri tejto príležitosti predložilo myšlienku hospodárskeho kompaktu pre Libanon a Jordánsko. Boli tam kreatívne myšlienky, ako to urobiť udržateľné strednodobo. A v Jordánsku a Libanone sú je toľko útečencov, buď v táboroch alebo v komunitách, táto myšlienka prešla mm, dopredu a my teraz na nej pracujeme e, z jednoduchého dôvodu. Európska únia dala k dispozícii tejto myšlienky nástroje spojené s obchodom a to umožnilo vytvoriť takýto kompakt, ktorý je, e, vyplýva z rozhodnutia, že je to Európska únia a nie jedna členská krajina, ktorá sa tie iniciatívy ujíma. E, spojené kráľovstvo malo vynikajúcu myšlienku potom sa to ujalo na úrovni členských krajín v EÚ a spoločným rozhodnutím únie sa táto myšlienka implementovala. To je situácia, z ktorej profitujú všetci. A dokonca viac ako len to pre Spojené kráľovstvo, Európu a aj pre susedov. Predstavme si toľko, že sa to podarilo. Skutočne e, e, si uvedomujeme, že mali určité obmedzenia, určité limity, e, niektoré veci nefungujú, ale našou úlohou nemôže byť len sucho skonštatovať, že nejde to, ale my sme tu na to, aby sme zabezpečili, že veci fungujú. My sme tvorcami